prijaté v rámci legislatívneho postupu. E, názvy týchto právnych aktov budú zverejnené v zápisnici tejto schôdzi. E, dámy a páni, chcem, aby ste vzali na vedomie nasledovný záver. Konferencia predsedov 11. septembra v mysle článku 146 odsek 3 teda rozhodli, že plenárna schôdza 8. a 9. oktobra bude vypustená tak aby sme poskytli dostatok času na voľbu kolegy a komisárov. Táto voľba je predpokladaná na obdobie okolo 23. oktobra, takže tá krátka plenárka 8. a 9. oktobra odpadá. Toľko moje oznámenia. Dostávame sa teraz k programu schôdze. schôdze. to, čo prijala konferencia predsedov v zmysle článku 149